diskutovať o správe pani Starkevičuté cezhraničné platby v spoločenstve a správa Johna Purvisa vykonávanie činnosti inštitúcií elektronického peňažníctva. Teraz dáme slovo nášmu, našej spravodajkyni pani Starkeviču. Te 4 minúty. Ďakujem, pani pirmininke. Ďakujem, pani predsednička. Dnes, keď e, hospodárstvo EÚ sa nachádza v kríze, je veľmi dôležité, aby sme podporovali hospodársky rozmach. A jedným zdrojom je aj rozšírenie z e, vnútorného trhu a tento je veľmi fragmentovaný, predovšetkým pokiaľ ide o e, finančné služby. Ten predložený návrh by mal pomôcť k vyriešeniu tohoto problému a prispieť k vytvoreniu spoločného e, európskeho platobného priestoru SEPA. Tento materiál nám e, má už za sebou určitú, určitý príbeh. Odstránením výmených kurzov a zavedením eura sa ukázalo, že cezhraničné platby a ich e, poplatky s nimi spojené sa veľmi odlišujú od poplatkov za e, vnútroštátne platby a preto e, bolo prijaté nariadenie 2560 e, týkajúce sa cezhraničných platieb v eurách a to 31. decembra 2001, kedy vstúpilo do platnosti. Vznikli tým jednotné poplatky pre E, domáce i zahraničné, teda cezhraničné platby a tým e, e, iš, sme chceli dosiahnuť lepší, lepšiu hospodárskú súťaž pri cezhraničných platbách. Zavedením tohto nariadenia poklesli náklady na prevody výrazne, napríklad E, keď nejaký prevod pred týmto nariadením e, za 100 eurový prevod ste zaplatili poplatok 25 eur, e, po zavedení to bolo 2,50 eur. Ten, tento zákonný návrh chce preveriť toto spomínané nariadenie 2560 a hlavným cieľom je tu snaha rozšíriť pole pôsobnosti tohto nariadenia návrh je, aby sa toto, e, táto platnosť, pôsobnosť vzťahovala aj na priame inkaso z účtu a prijatím teda tohoto, e, tej, tohto predpisu v Európe vlastne sa zmení e, trh s platbami a preto je veľmi dôležité, aby táto oblasť e, zahrňovala aj e, oblasť priamých inkás. V nariadení sa stanovuje aj to, že keď e, ak neexistuje nejaká zmluva medzi poskytovateľmi platobných služieb, platcovi a príjimateľovi, tak potom by cezraň pri pri cezhraničných platbách a pri priamom inkase mala byť uvolená, mal byť e, uvalený poplatok 0,008 eur. Krajiny by mali zaviesť aj e, relevantné kontroly, kde by e, pomenovali príslušné orgány, ktoré by spolupracovali a to v rôznych členských krajinách a ktoré by stanovili určité kritéria, pre kontrolnú činnosť. Ďalšou novinkou, ktorú máte v tomto dokumente, je postupné odstránenie určitých e, ohlasovacích povinností e, v bankách v jednotlivých krajinách. Tieto ohlasovacie povinnosti majú byť nahradené ďalším iným procesom a je mi veľmi ľúto, že v súvislosti s týmto bodom e, v rade nebolo možné dosiahnuť zhodu a platobná alebo tie, tie, tie štatistické hlasovacie povinnosti týkajúce sa platobnej bilancie neboli ešte stanovené, nebol stanovený ďalší dátum. Ďakujem pani predsedajúca. Spravodajca. Prepačte. Spravodajca Uh, Táto smernica reaguje na veľkú dôležitosť, ktorú prikladáme tomuto systému elektronických peňazí, elektronických platieb a jasného právneho rámca. Ide o uľahčenie využívania elektronických platieb, onlineových uh, platieb, predplatených telefónnych účtov, uh, darčekových poukážok a podobne. Nie sú to iné peniaze ako iné formy peniaze. Zachováva sa tu monetárna hodnota a prostriedok príspevok na výmenu, ale e, na rozdiel od kreditných a debetných kariet funguje to ako predplatný nástroj. Využíva sa to na pokrytie malých súm a to, tým sa to odlišuje od jednoduchých predplatných kariet, ako sú napríklad telefónne karty. E, nepotrebujete na to bankový účet, aby ste používali elektronické peniaze, čiže je to zvlášť relevantné pre tých spoločností, ktorí nemajú alebo nemôžu mať bankový účet. Pred 8 rokmi Benjamin Cohen vo svojom článku Elektronické peniaze povedal, že éra elektronických peňazí čo skoro príde. Smutné je, že táto prognóza bola príliš optimistická a predčasná, aspoň pre Európu. Elektronické peniaze sú ešte ďaleko pre Európu, aby z toho plne profitovala, ako sa to očakávalo, keď prvá smernica elektronických peniazí sa prijala v roku 2001. Pravdepodobne preto, lebo prv, počiatočná požiadavka na e, vlastný kapitál bola príliš vysoká a množstvo peniazí, ktoré využívajú tieto peniaze, množstvo inštitúcií, teda, ktoré využívajú využívajú tieto peniaze, sa rozlišuje. Napríklad v Českej republike je asi, asi 40 EMI, Francúzsko a Nemecko majú 12. Dvaja nemeckí členovia EMI dokonca kvôli týmto rozdielom v nariadeniach e, aj v rámci tejto smernice podlikňujú určité kroky. Takže elektronické peniaze predstavujú iba 1 miliardu v porovnaní so 600 miliardami v hotovosti, ktoré sú v obehu. Čiže skutočne elektronické peniaze majú pred sebou ešte dlhú cestu, aby sa stali alternatívou pre hotovosť a to napriek, tu sú teda rozhodujúce značné obmedzenia. Táto smernica by mala byť inováciou a zabezpečiť služby elektronických peňazí, aby fungovali, e, aby sa sprostredkoval ich prístup na trh pre jednotlivých hráčov, aby tu bola skutočná hospodárska súťaž pre účastníkov trhu. Malí operátori budú mať príležitosť vstúpiť na trh a um, úvodný kapitál sa zníži na 1 milión eur z 1 milióna na 125 tisíc eur. Čiže určite sa z toho bude menej profitovať a môžu sa tu urobiť rozličné platby. Napríklad e, spotrebiteľ môže platiť za lístok v metre takýmito prostriedkami, alebo kúpiť si noviny, alebo kyticu e, kvetov. A to už sa využilo veľmi úspešne napríklad v Hongkongu. Legislatívny proces eh, mm, v prvom čítaní prebehol veľmi rýchlo, aby sme tieto opatrenia mali v platnosti pred európskymi voľbami. Ďakujem Ivo Melene eh, z hospodárskeho výboru, eh, tieňovým spravodajcom, pánovi Pitolovi a pánovi Rajiva, oddeleniam komisie a českému predsedníctvu Tomasovi Trinkovi a mm, ostatným za veľmi pozitívnu spoluprácu. Nikto z nás by toto nedosiahol, čo si želal, teda všetko, čo sme si želali, ale je to dôležitý krok vpred a vítam podporu parlamentu pre tento projekt. Pán komisár, nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, na úvod by som chcel vyjadriť poďakovanie v mene komisie. Chcem sa teda poďakovať za tú rýchlosť, ktorou Európsky parlament rýchlo spracoval tieto témy. A toto smeruje predovšetkým na adresu spravodajcov, ako aj predsedníčke výboru EKON, pani Pervanš Beres. Dnes sa blíži tá lehota, kedy členské štáty musia naplniť tú smernicu a ten systém platieb SEPA umožní významné zjednodušenie. Takéto opatrenie, takáto smernica je právnym základom na to, aby trh e, fungoval bezpečne, aby tam vládla istota. Tie iniciatívy v rámci posledných mesiacov sa zamerali na to, aby sme našli koncenzus pri týchto dvoch témach. A čo sa týka nariadenia o cezhraničných platbách, tak sme veľmi radi, že môžeme podporiť tie kompromisné návrhy. Dobré je, že jednotlivé články sa obhatili o isté návrhy, pre všetkým, kde ide aj o, o tie otázky platieb za inkasa. My toto považujeme za skutočne nevyhnutné, pre všetkým preto, aby sme v oblasti SEPA umožnili, aby takto fungovali inkasa. Chceme tu mať určitý dlhodobý model pre automatické inkasa a komisia, vychádzajúc z tohoto kompromisu, ukázala, preukázala ochotu alebo možnosť, že by tieto poplatky mohli odpadnúť prostredníctvom tej revíznej doložky, tak ako to navrhol parlament a ako to akceptuje aj rada. Čo sa týka smernice o elektronických peniazoch, tak tu ide o žiadostivú smernicu a zároveň znamená príležitosť vytvoriť spoločný trh pre elektronické peniaze. Toto je bolo prospešné pre všetky strany. Tu máme istý právny rámec, ktorý sa týka bankového dohľadu, ktorý je vyvážený. Dôležité je, aby sa odbúrali pravidlá, ktoré stiažujú prístup na trh a musíme zabezpečiť to, aby elektronické peniaze boli prístupnejšie. Ide o to, aby medzi tými aktérmi na trhu bola hospodárska súťaž a musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých poskytelov platobných služieb a musíme predovšetkým chrániť našich spotrebiteľov. Ten kompromis, ktorý sa podaril dosiahnuť, je podľa mňa rozumnou e, rovnováhou a naplňa naše pôvodné ciele, ale zároveň reaguje aj na legitímne starosti, ktoré boli ktoré vyplnuli z toho procesu prijímania a implementácie. Preto podporujeme tento návrh. Ďakujem pekne. No, dla komisie des affaires... Nie, výboru pre právne záležitosti pán Sakalas, dve minúty. Thank you, madam president. Ďakujem, pani e, predsednička. Výbor Jury podporuje návrh tejto e, e, legislatívy, pokiaľ ide o obe témy. Ciele iniciatívy komisie sú následovné. Poprvé, nahradiť existujúce usmernenie, aby sa adaptovalo adaptovali predpisy na trhovú realitu, ďalej poskytnúť ochranu spotrebiteľských práv, e, aby sa rozvinul moderný platobný systém v EÚ a po tretie dosiahnuť vnútorný trh pre tieto služby v Európe. My sme e, predložili gestorskému výboru e, naše komentáre a v našom stanovisku sme povedali toľko, že E, členské krajiny môžu kompetentným orgánom dodať existujúce predpisy a e, rozšíriť ich o spomínané cezhraničné služby. Je dôležité zlepšiť existujúce opatrenia, e, aby sme sa vysporiadali so spormi, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Je dôležité zdôrazniť, že proporcionalita, subsidiarita a kvalita poplatkov pre cezhraničné služby by mali byť v súlade s článkom 95 odsek 1 dohody o Európskom spoločenstve. Dôležitý je komunitárny princíp, pretože vymáhateľné právo musia zostať rovnaké vo všetkých členských krajinách, aby sme mali právnu istotu a rovnaké podmienky pre všetkých eh, účastníkov európskeho platobného trhu. Monsieur... Eh, rečníci mene skupín EPP, ED, pán Gar- Garcia Margalo. Minúta. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na úvod by som chcel povedať niečo k cezhraničným platbám. Chcel by som reagovať na správu pani Starkevičute. Toto nariadenie, ktoré tam bolo veľmi dobre popísané, reaguje na istú potrebu, ktorú sme zistili potom, ako bolo, bolo zavedené euro. Zároveň sa e, vytvorili isté princípy a síce, že platby pre domáce prevody ako aj zahraničné prevody musia byť rovnaké. Konec koncu je to aj logické na vnútornom trhu, lebo ináč by tento nefungoval. Spomínané nariadenie e, znamenalo začiatok spoločného európskeho platobného priestoru, ktorý spomínala pani spravodajkyňa. Odtedy prešlo množstvo času a toto nariadenie je tak povediac zastaralé a je dôležité, aby sme ho upravili podľa vývoja na finančných trhoch. Tu sa stanovili tri ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Poprvé, je to napríklad o trvalé príkazy, ktoré by mali byť fungovať aj cezhranične. Potom tu ide aj o možnosť riešenia sporov, ak by teda nastali nejaké problémy pri implementácii a potom po tretie, ide tu o zlepšenie štatistických údajov, ktoré sa týkajú platovnej bilance. my podporujeme tento postup, ale chceli by sme navrhnúť následovné zmeny. Poprvé je dôležité, aby sme mali presnú definíciu právneho základu. Po druhé, je veľmi dôležité poukázať na to, aby členské štáty lepšie implementovali toto nariadenie ako minulosti a mali by sme apelovať na všetkých, aby zabezpečili vyššiu mieru koordinácie medzi členskými štátmi. Pre mňa je dôležitá aj otázka štatistiky pri, pl- pri plat- platbách ja som celkovo veľmi spokojný s tým výsledkom, ktorý sa nám podaril dosiahnuť. Ďakujem pekne. Socialistická skupina pani Berez, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa vysloviť k správe Johna Purvisa o elektronickom peňažníctve. Predovšetkým myslím, že dôvod, prečo elektronické peniaze sa menej rozvíjali tu ako v Hongkongu, táto otázka je to možno preto, lebo európska história Eh, občania eh, si ľahko eh, pomôžu bankovou kartou. Je to veľmi jednoduché a to je teda tento dôvod. Vypracovanie tejto legislatívy bolo náročné v prvom rade preto, lebo je tu otázka dozoru a my sme nechceli jednoducho byť tlačení lobbyingom inštitúcií elektronického peňažníctva, aby sme nenarušili kontrolu. A teda obava tohto parlamentu e, bola tá, aby tieto inštitúcie, ktoré vydávajú elektronické peniaze alebo ich spravujú, skôr mohli byť predmetom skutočnej kontroly a myslím, že tu sme získali určité záruky a tomu sa teším. Tiež tu bola obava brať do úvahy záujmy občanov a tých, ktorí budú používať tieto elektronické peniaze hlavne vtedy, hlavne vtedy keď budú chcieť preruši, prerušiť svoje zmluvy, aby mm, neboli e, správnymi inštitúciami postavení do takej situácie, že tu budú nejaké príliš vysoké náklady. No a toto je duch, v ktorom sme podporili tento návrh a želili sme si, aby e, sme uľahčili život našim občanom, keď budú používať elektronické peniaze, ale aby to neviedlo e, k nejakým e, pochybeniam, hlavne pokiaľ ide pre tie nástroje dozoru. Ďakujem. Eh, ALDE, pani Baeva, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Predlženie to za reglament na Európsky parlament Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o cezhraničných platbách v rámci spoločenstva, ktorý je zameraný na nahradenie súčasného nariadenia, je spojený s budovaním integrovaných platieb a trhov. Návrh je zameraný na navýšenie ochrany e, práv spotrebiteľov a zníženie bremena e, štatistiky. Článok 5 platobnej bilancie a článok 12 e, reviznej doložky sú predmetom kompromisu. Toto sme videli v našej správe Starkevičute, Bulharsko to podporuje a súčasná finančná kríza sústreďuje našu pozornosť na potreby relevantných štatistických údajov. Bulharsko e, je priaznivo naklonené zrušeniu povinností, ktoré sú založené na e, tomto pre poskytovanie služieb kde prach je pod 50 tisíc eur a Bulharsko je za zrušenie článku 5 odsek 2, aby nedochádzalo k strate informácií a nezhoršovala sa kvalita štatistických informácií pre ciele platobných bilancií. No a tiež aj z pohľadu systému priamých platieb. Ďakujem. Teraz máme tu drobnú komplikáciu. Nemáme tu pána Kratsta, Kratca. Nie je tu pán Longren. Nie je tu ani pán Goze. Žiadna žiadosť do Catch the Eye. Takže pán komisár, ak chcete, tak nech sa páči. Grazie, signora Presidente. Ancora una volta io desidero Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ešte raz by som chcel vyjadriť moje ocenenie smerom k Európskom parlamentu za to, ako riešil tieto, tieto dve správy. Ide o to, že to nariadenie pri cezhraničných platbách vstúpi do platnosti, ako sa predpokladalo 1.11. tohoto roku. Čo sa týka trhu s elektronickými peniazmi, tam bude aj druhá príležitosť a bude tam aj lepšia príležitosť k svojmu rozvoju. Čo sa týka platobných služieb, tak tu vytvoríme moderný právny rámec pre služby s elektronickými platbami. Takýmto spôsobom zabezpečíme to, aby sa projekt SEPA plne rozbehol. Vďaka tomu naši občania, ako aj príslušné spoločnosti, podniky budú môcť využívať e, služby na trhu s peňažnými službami, pričom tento trh bude veľmi bezpečný a bude kvalitný. Ja sa chcem na tomto mieste poďakovať Európskom parlamentu za to, že takto sa staval týmto témam. Ďakujem. Bien, nous avions donc... Takže pán Longren tu nebol, takže dáme mu slovo vynimočne a potom dáme slovo pánovi komisáru. Neboli ste tu, keď sme vás volali, ale teda teraz vám dáme slovo, nech sa páči. Na dve minúty. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to od vás veľmi priateľské. Čo sa týka elektronických peňazí, ktoré aj platby, ktoré sú cezhraničné, podľa mňa toto je veľmi významný pokrok. A práve preto je to veľkou úlohou pre Európsku úniu, aby takýmto spôsobom zlepšila fungovanie vnútorného trhu. Je nutné podporovať používanie týchto služieb. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som pripomenul vôbec o čom hovoríme. Keď sme zaviedli euro pred viacerými rokmi, tak sa vychádzalo z istých analýz a hodnotila sa menová únia, ako aj tá pridaná hodnota. Povedali sme, že sa znížia určité poplatky, ako výmenné poplatky, poplatky za prevody, tým, že budeme mať spoločnú menu. Tá cena, ktorú sme za to zaplatili, je, že naše ekonomiky sú menej stabilné a je zložité zabezpečiť napríklad zamestnanosť a garantovať stabilné štátne financie. A vidíme to práve teraz. Vidíme, aké sú tu problémy aké problémy majú krajiny ako Španielsko, Taliansko, Írsko a napríklad Grécko. Chcel by som pripomenúť, že samozrejme e, spoločná mena priniesla nižšie transakčné poplatky, ale vidíme, že je tu určitý pokrok pri platobných systému, ktorý je obrovský a to vedie k tomu, že poplatky klesajú. Dôležité, aby sme mali veľmi efektívne platobné systémy, aby tie poplatky boli zanedbateľné. A čo sa týka spoločnej meny, tá by vtedy tá vtedy, ale aj tak bude ešte stále viesť nestabilite našej ekonomiky. To som povedal v minulosti a uvidíte, čo sa bude diať v budúcnosti. Nezabudnite na to. Ďakujem pekne. Dobre, takže slovo dáme našej spravodajkyni, pani Starkevič Jute, na dve minúty. Ďakujem, pani pirmininke. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade chcem zdôrazniť, že text e, je vlastne výsledkom kompromisu, ktorý vznikol po dlhých vyjednávaniach medzi radou, parlamentom a komisiou. Výsledok však e, sa dá vidieť a chcem sa poďakovať za spoluprácu všetkým inštitúciám, takisto e, spolupracovníkom e, menového výboru pri vypracovaní tohto výboru, tejto správy. A ako povedal práve pán Lundgren, tento nový právny predpis posilní SEPu pretože budú lepšie podmienky pre zúčtovanie eura. Ja ako e, občianka krajiny, ktorá nepatrí e, do eurozóny, sa teším z toho, že toto nariadenie e, bude platiť aj potom, keď krajiny eurozóny akce, budú akceptovať eh, platby v národných menách, napríklad aj litovskej národnej mene. Momentálne sa poplatky ešte líšia, eh, ak ide eh, cez hraničné platby v eurách či národných menách na druhej strane. Jeden z prvých krokov, pokiaľ ide o e, europriestor, je práve aplikácia tejto zásady medzinárodných e, e, cezhraničných platieb aj pre e, oblasť mimo eurozóny. Pokiaľ ide o implementáciu tohto právneho predpisu, tak tá umožňuje aj modernizáciu bankového sektoru, pretože v priebehu troch rokov musí bankový sektor vypracovať nový obchodný model, ktorý tento, túto oblasť zefektívni. To je dôležité, pretože často hovoríme o modernizácii, inováciách a práve tento právny predpis podľa mňa nám to umožní. Ďakujem. Teraz dáme slovo pánovi Pervisovi na dve minúty. Pani predsedníčka, aby som uspokojil obavy, ktoré súvisia eh, s tým, čo povedala pani Beres, tak my sme v našej smernici, v, tejto, v tomto návrhu hovorili, že tu nemôže, byť, nemôže to fungovať na forme depozitov. Pôjde to iba trošku ďalej. Základný e, kapitál bol zredukovaný na 100, 125 tisíc. Malo to byť 2%, my sme boli za 1,6%, ale s 20-percentnou flexibilitou hore a dolu, aby sme liberálnejším členským krajinom dovolili ísť pod túto úroveň alebo na 2,4 ešte stále je tu perspektíva mm, nerovných e, e, e, podmienok hry pre členské krajiny ale teda, tieto prostriedky sú plne zaručené a bude tu ochrana, ktorá je ústretová voči, voči spotrebiteľom. Kvôli e, požiadavke na kapitál aj úroveň záruk musí byť stanovená pre plne národných operátorov na výške 2 miliónov a toto je veľmi opatrný krok vpred, nie je to dokonalé Kompromisy zriedka kedy sú, celkom iste to bude potrebné revidovať o pár rokov, ale dovtedy dúfam viac prevádzkovateľov vstúpi na trh a využívateľi a obchodníci budú žiadať väčší výber E, regulátori, banky, pán Beres, dokonca aj Európska centrálna banka budú spokojní a istí si, že toto je služba, ktorá je ústretová voči spotrebiteľom a nie je rizikom pre európske hospodárstvo. A v Európe teda konečne budeme schopní využiť všetky príležitosti, ktoré európske peniaze, e, elektronické peniaze poskytujú. Ďakujem. Rozprava je ukončená. Teraz máme na programe správu pána Schnellharta ide o zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu. A slovo teda dávam nášmu spravodajcovi na 4 minúty. Frau Präsidentin, Vážená pani predsedníčka,